Der Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vážené dámy a páni, opäť otváram schôzu. Zápisnica zo včerajšej schôdze a prijaté texty sú k dispozícii. Máte k tomu nejaké pripomienky? Ak nie, tak je zápisnica prijatá. A teraz ideme k rozprave o situácii v Sýrii a nasledujúcej